teda v Grécku, Grécku drachmu a v Írsku, Írsku libru a e, nechať tie krajiny, aby si spravovali svoju finančnú politiku. O tom to treba minimálne vážne hovoriť s týmito krajinami. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Teraz má slovo pán Kelly. Uh, Ako e, poslanec EP Írska